do štvrtej to budem viesť ja, kým prídu podpredsedovia a preto mám túto česť. A je to preto, že som aj najdlhšie, najdlhšie činný člen v tomto výbore od roku 90. Takto nikto tu nie je taký dlhý ako ja, ale nie som najstarší. Takže môžeme začať naše e, rokovanie a o štvrtej ma vystrieda Derek. Prvým bodom je prijatie programu. Každý z vás dostal 21. februára program. Máte k nemu pripomienky? Nie. Takže program je prijatý. A potom je tu Newsbrief Cont, ehm, kde si je uvedené, akými jazykmi môžeme hovoriť. Okrem toho máme živý webstream, to je bežné pravidlo a v podkladoch máte ako bod 3 zápisnice z našich rokovaní 11. a 18. januára. Ak tomu nemáte pripomienky, tak potom budú na konci dnešnej schôdze tieto zápisnice prijaté. A potom prvý dôležitý bod programu, bod 4, kde máme výmenu názorov s bulharským predsedníctvom. Vítam tu pani Marinelu Petrovu, ministerku financí, námestničku ministra financí e, Bulharska. Ide o e, absolutorium za rok 2016 a dovolte, aby som vás tu privítal aby sme potom, e, ako nás, sa k nám prihovoríte, aby sme si potom, e, e, by sme mali diskusiu. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade sa ospravedlňujem za svoj hlas. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni, som veľmi poctená, že sa tu k vám môžem dneska prihovoriť a že môžem e, predniesť e, návrh rady e, pre absolutórium rozpočtu za rok 2016. Rada pripisuje veľký význam tejto činnosti absolutória. Robili sme to podľa pravidiel a výdavky sa riadia obozretným finančným riadením. Európska rada prijala odporúčanie absol- e, udeliť absolutórium za rozpočet na roku 2016 20. februára. Potom sme prijali odporúčania aj pre decentralizované agentúry, spoločné podniky a ďalšie príslušné subjekty. Zdôrazňujeme tu niekoľko prvkov, ktoré z hľadiska rady by sa mali sledovať a mali by ich implementovať všetci bez e, akéhokoľvek meškania. Na druhej strane rada víta, že poprvýkrát odkedy sa vydávajú záruky v roku od 1994. Máme kvalifikované stanovisko k, mm, k spravidelnosti a k, e, k správnosti platieb. Rada víta celkovú úroveň chybovosti, e, ktorá sa ktorá sa dosiahla. Na druhej strane celková úroveň chybovosti za rok 2016 v oblasti platieb je 3,2 a to je nad referenčnú hodnotu 2 Rada preto opakuje svoje želanie vidieť ďalšie zlepšenie v systéme finančného riadenia a v očakávanej úrovni chýb musíme si uvedomiť to, čo sa už dosiahlo a v tomto kontexte si rada váži úsilie, ktoré prijala komisia členské štáty. Je pozitívne vidieť, že trh a, pria- a že podpora trhu a priama podpora v okruhu 2 nebola nemala mať e, nejaké e, e, hrubé chyby. Je to veľmi dôležité, keďže takáto podpora predstavuje tri štvrtiny výdavkov daného okruhu. Napriek tomu je tu ešte stále pred nami práca. Rada vyzýva komisiu, ako aj členské štáty, aby implementovali odporúčania súdu. Taktiež vyzýva členské štáty, aby ďalej spolupracovali s komisiou a prioritizovali zlepšovanie kvality a nie kvantity na úrovni kontrol na prvom stupni, tak aby sa zistili a napravili chyby. Rada tiež zdôrazňuje tú, skúsenosť, e, tú skutočnosť, že kontroly stoja niečo, keď e, zohľadníme ich náročnosť a náročnosť politik a programov. Preto treba nájsť dobrú rovnováhu medzi kontrolou a auditom a nákladmi. Čiže treba mať lepšie kontroly a nie viac kontrol. Chcem zdôrazniť, že prevencia je stále lepšia ako náprava. Komisia by mala uplatňovať preventívne opatrenia, ako je prerušenie alebo pozastavenie platieb v súlade s relevantnými pravidlami. Rada taktiež opakuje potrebu pokračovať v finančných korekciách a vymáhaní peňazí v súlade s príslušnými pravidlami, aby sme chránili rozpočet EÚ. V tomto kontexte Treba tiež spomenúť, že rada ľutuje, že nie všetci aktéry v plnej miere využívajú informácie na prevenciu, zisťovanie a nápravu významného podielu chýb. Toto by, toto by totiž mohlo výrazne znížiť odhadovanú úroveň chyb a mohla, mohli by ju priblížiť k úrovni, e, e, ktorá je odporúčaná pre všetky kapitoly. Pokiaľ ide o okruh bezpečnosť a občianstvo, rada víta tú skutočnosť, že prvýkrát súd e, e, dvor zahrnul túto kapitolu do svojich politik. E, vyzýva dvor, aby rozšíril svoj rozsah auditov v tejto oblasti, aby uviedol chybovosť odporúčania a informácie o výkonnosti na budúce roky. Rada zdôrazňuje, že výdavky v týchto, tejto oblasti vzrástli v minulých rokoch, najmä v politikách súvisiacich s migráciou. Preto je toho názoru, že dozrela doba na zvýšenie intenzity auditov. Chcela by som navrhnúť váženým poslancom, aby tento výbor tiež pozval dvor auditorov na hĺbšie preskúmanie tohto okruhu. Nakoniec rada vyzýva komisiu a členské štáty, aby riešili slabé miesta, ktoré dvor auditorov naznačil pri kontrolnom systéme v oblasti migrácie a bezpečnosti. Teraz by som chcela povedať niečo k riadeniu a k predvídateľnosti financovania EÚ. Ten rozdiel medzi e, vyčlenenými pracovnými prostriedkami a využitými v roku 2016 vzrástol. Tlak na platby by sa mal v budúci, budúcich rokoch zvýšiť. To očakávame. Preto rada vyzýva komisiu, aby e, očakávala e, riadne uvoľňovanie finančných prostriedkov a vidíme, že tu dochádza k nárastu e, nezaplatených záväzkov a to vyvoláva obavy a preto vyzývame, aby sa lepšie riadil rovnováha medzi záväzkami a platbami alebo vyčlenenými finančnými prostriedkami. Vidíme tu aj zvýšenú finančnú expozíciu rozpočtu v sladom na dlhodobé záväzky, zároky a právne povinnosti. Vyzývame komisiu, aby pozorne sledovala vývoj a súvisiace finančné riziko a napokon rada vyzýva komisiu, aby zlepšila transparentnosť, jednoduchosť a zodpovednosť všetkých nástroj, rozpočtových nástrojov EÚ. A ešte na záver by som chcela riešiť jednu vec a to je výkon. Dosahovanie výsledkov a zameranie sa na výkon je veľmi dôležité, najmä v kontexte rozpočtovej disciplíny a e, obmedzených zdrojov Rada eh, si váži prácu eh, dvora auditorov a výsledky, ktoré sa dosiahli. Aj toho názoru, že je to dôležitý prvok každoročného využívania a zdravého finanč... hodnotenia eh, finančného riadenia prostriedkov EÚ. Preto podporujeme dvor v tom, aby zvýšil svoje úsilie aj v oblasti tohto faktoru výkonnosti v budúcich správach. Súhlasíme s odporúčaním dvora, že potrebujeme racionalizovať hlásenia o výkonnosti. To by mohlo mohlo byť urobené prostredníctvom koherentných cieľov a ukazovateľov v programovom vyhlásení a aktivitách. Vyzývame komisiu, aby zlepšila svoju e, kapacitu v informovaní o výkonnosti tým, že zlepší kvalitu a informácie a transparentnosť, čitateľnosť a priaznivosť pre používateľa. Vyváženejšie hlásenia môžu prispieť k lepšiemu posúdeniu minulej výkonnosti. Táto rovnováha sa dá dosiahnuť nielen prostredníctvom informácií a a pozitívnymi príkladmi, ale aj tým, že sa zameriavame na výsledky, e, slabé miesta a neúspechy. Rada zdôrazňuje, že vybudovanie tohto rámca výkonu má rešpektovať rovnováhu medzi nákladmi a prínosmi na získanie informácií. Počet potrebných ukazovateľov má byť taký, aby sme dostali relevantné údaje bez zvyšovania Eh, ďalšej administratívnej záťaže. Počet cieľov a ukazovateľov sa musí racionalizovať a prípadne aj znížiť. Dámy a páni, po tomto všetkom nemôžem prestať bez toho, aby som nepripomínala, že úroveň chybovosti odhadovaná dvorom nie je výsledkom podvodov alebo neefektovnosti či plitvania zdrojmi. Tlak na financie EÚ a vnútroštátne financie je realitou v súčasnom výhľade ekonomiky. Vyžaduje sa od všetkých inštitúcií a aktérov veľmi dôsledné riadenie prostriedkov EÚ, ako aj lepšiu prognózu potrieb dlhodobého financovania Zaručme, aby sme peniaze EÚ použili na dosahovanie takých cieľov, ktoré by sa inak nedali dosiahnuť veľmi efektívne. Musíme vyslať občanom EÚ a daňovým poplatníkom, že prostriedky EÚ sa využívajú zodpovedným spôsobom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani Petrova. Ďakujem za tieto úvodné slova. Zatiaľ tu mám dvoch, ktorí sa hlasia o slovo, pán e, Šakovský a Sarmana. Sú tu ešte ďalší, ktorí by sa chceli vyjadriť? Ďakujem e, za túto správu. Väčšinou dostáva slovo koordinátor, ale potešili ste ma, pán predseda, že ste dali najprv slovo mne. Vo vašej správe ste hovorila, že potrebujeme znížiť počet cieľov a ukazovateľov. S tým sa veľmi často stretávame tu v našom výbore a problémom je, že často máme veľa programov a málo programov je efektívnych. Niekedy by sme chceli, aby bolo menej programov a aby boli lepšie kontrolované. Nedávno sme riešili osobitnú e, správu o clearingu. To je jeden z tých príkladov, keď veľmi dobre myslená vec vôbec nemá výsledok, ktorý sme očakávali alebo chceli dosiahnuť. Myslím si, že by sme naozaj privítali, keby aj rada sa viacej E, zameriavala na túto vec a keby rada viac podporovala Európsky parlament v rozhodnutiach. Keď niečo nefunguje, treba sa nad tým racionálne zamyslieť a treba túto vec zmeniť a nie nechať ju dobehnúť do konca. Potom ste tu hovorili o ukazovateľoch chybovosti. Ja vôbec chybovosť neberiem ako parameter. Všetci sa tu tým oháňajú, že chybovosť, chybovosť. Ale čo je chybovosť? to je nastavenie členského štátu, či, sa bude, či bude túto chybu hlásiť do Bruselu alebo nie. Ak sa Bulharsku rozhodnutnete, že budete tým príkladom dobrého pastiera, ktorý dokáže ovečky napomenúť a dokáže to s nimi opraviť, tak nemusíte podávať hlásenia do Bruselu, komisia hlásiť chybovosť, alebo nemusíte vôbec o tom probléme informovať Takže tu ide o prístup jednotlivých členských štátov v tejto oblasti a tu sa líši. Ja sa smejem niektorým štátom, kde majú naozaj problémy s európskymi projektami a majú menšiu chybovosť ako Česká republika alebo Bulharsko. Ja si myslím, že to naozaj o nastavení a toto je vec, ktorá by sa mala zjednotiť. Taktiež by sme chceli, alebo by sme sa tešili, keby v budúcnosti Bulharsko výrazným spôsobom prispelo, tak ako to slúbil váš premiér, k tomu, že budeme naozaj racionalizovať našu činnosť a že aj medzi členskými štátmi sa najdú silné štáty, ktoré povedia, že tieto chyby či podvody v správach nemožno opomenúť my pri správach OLAFu nevieme, kedy je vhodné túto správu zverejniť. Mali sme tu napríklad jednu správu z Českej republiky a špekulovalo sa, či bude zverejnená pred voľbami či po voľbách, ale ja si myslím, že to nie je dôležité. Ja si myslím, že to vyšetrovanie má byť nadstavbou všetkého a nemalo by sa pozerať na to, v akom štáte sú aké voľby a členské štáty by sa nemali venovať toľko tomu, či sa bude niekde meniť politická situácia alebo nie. Veľakrát vám ďakujem za to, že ste tu s nami, že sa chcete s nami e, diskutovať a vymeniť názory. Myslím, že sme pozitívni kritici, ale sme kritici. To patrí totiž k našej práci. vertalingen eh, liep eventjes achter. De heer Savary. Eh, tlmočenie troška meška. Teraz má slovo ďalší rečník. Nech sa páči. Ďakujem. Poprvé, je to pre nás dôležitá vec. A zároveň platí, že nemalo by to byť eh, výnimočné. Chcem teda pogratulovať bulharskému predsedníctvu k tomu, že takéto niečo spravilo. Takže je to pre nás dôležitá vec. Prioritám. E, sme tiež za skôr kvalitu ako kvantitu, takisto e, podporujeme lepšiu, lepšiu výkonnosť e, rozpočtu, finančné korekcie, respektíve opravy, RAL, transparentnosť, zjednodušovanie. To všetko sú body, ktoré hoci možno z hľadiska akademického to nie je úplne ideálne, ale nemôžem si to odpustiť. Všetci Myslíme na jednu vec a to je MFF a najmä MFF po Brexite. Je na to, to naozaj, čo si myslíte, ako to rada vníma. Možno, že mi nepoviete úplne, alebo nám nepoviete úplne transparentne, čo si naozaj v hĺbke vašej duše myslíte, ale spýtam sa inak. Pokiaľ e, ľudia naozaj nejdu do tejto otázky s otvorenou myslou, pokiaľ ide o to ako problém, Čiže vlastné zdroje, máme tam otvorenú mysel a ak nie, tak e, viete, že nebudeme schopní túto vec e, držať e, alebo udržať pokope, pretože u má naozaj veľa snaží držať veľmi silnú líniu, pokiaľ ide o MFF po Brexite. Hlasovali sme o tom na rozpočtovom výbore minulý týždeň a na panárke to bude v marci v Štrasburgu. Čiže bolo by veľmi pozitívne moci vypočuť vypočuť o tie hlavné línie. Ďakujem. Ďakujem e, pekne. Tá otázka MFF tá je naozaj zaujímavá pre všetkých e, z nás. Nech sa páči. Ďakujem. Chcem sa poďakovať pani ministerke za jej úvahy. Som spravodajkyňou pre absolutorium rozvojového fondu 2016 čiže pod hranicou 2%, čo je cieľovým zadaním, a že kontrolné náklady v tej hlásení spolahlivosti e, vydal. Podobne, pokiaľ ide o e, poriadok e, postupov a ústup nákladov v roku 2016 3,3% sa takisto dalo skonštatovať. Len zdôrazňujem financovanie projektov. Treba dbať na to, aby to bola pridaná hodnota. Samozrejme, treba rešpektovať princípy lepšieho riadenia, aby tie projekty a agentúry a fondy sa dali najlepšie štrukturovať a aby sa prispôsobili príslušným danostiam vaše odporúčania, v pokiaľ ide Európsky rozvojový fond, príjmeme. Máme tu lehotu do 1. marca. V zásade s touto správou ste spokojní a nech, necháme vlastne vaše poznámky do toho e, zapracovať. Ďakujem. A teraz pán Novakov. Ďakujem pekne. Ďakujem za vašu prácu a podporím kolegu e, Sarvamu a naozaj e, platí, čo on povedala to síce, že o dva mesiace, keď sa predstaví nový návrh MFF, e, to bude to rozhodujúce. To je to, na čo všetci tu v miestnosti že v tom návrhu by to malo byť nastavené tak, že absolutorium bude ešte dôležitejšie ako doteraz e, bolo. Z toho sa chceme poučiť a dúfame, že e, sa nám podarí dopracovať k tomu, ako pokiaľ je možnosť zjednodušovaných nákladov e, znižovania chybovosť, pokiaľ ide o politiku alebo e, tej jednotnej knihy, toho jednotného dokumentu pravidel. I ja chcem poďakovať pani ministerke za to, že s nami diskutuje, pokiaľ ide o absolutórium za rok 2016. Ja som zodpovedný za tú časť pre, týkajúcu sa komisie. Pozitívny odhad, ktorý ste nám poskytli, sme z veľkej časti podporili. Súčasne však, ako prebola diskusia v rade, dostali sme list od dvoch ministrov financí zo Švédska a Holandska, ktorí hlasovali e, inak. Sťažujú sa, že pravidlá, tak ako po 10 ročia fungovali, že sa nes, neplnia, že chybovosť je vysoká, konštatujú, že predsa len to bolo degresívne, že sa to zminimalizovalo. My to žiadame tiež, aby to bolo viac orientované na výkony. Aby sa dosahovali určité ciele európskymi prostriedkami a ako sa staviate vy k týmto výčitkám zo strany dvoch členských krajín? Nie je to síce expressis verbis, ale tak skryto sa smeruje voči štruktúrálnym fondom. To, čo sa tu spomína ako čísla, to všetko je spojené so štrukturálnymi fondami, o hospodárstve sa vôbec nehovorí. Tu je výrazná potreba zlepšenia uplatieb a súčasne bohužiaľ sa musíme e, pozastaviť nad tým, že čerpanie fondov v mnohých krajinách e, má e, veľké sklzy, pokiaľ ide toto obdobie. Tým pádom treba realizovať určité úsilie v členských krajinách súčasne kolegovia o tom hovorili. Nad rámec roku 2016 chceme hovoriť o tom, ako v budúcnosti bude vyzerať európsky rozpočet a finančný rámec. A tu želania voči rozpočtu sú e, väčšie, než e, rozpočet poskytuje. A aby sa tieto splnili, je tu tak trochu obava, že by sa štrukturálne fondy dostali e, pod tlak. Nemôže to byť v našom záujme. Kohezná politika je jeden zo základných pilierov spája to európsku úroveň až po regionálnu úroveň tá hranica sa dosiahla. V minulosti tu boli zlepšenia. Hm. Boli tu rôzne výkony zo strany členských krajín. Vytváranie zamestnanosti, rast, prekonanie krízy z roku 2008 až 2009. To všetko zaví. Eh, Ďakujem. A Ja som sa zaradil na zoznam e, rečníkov. Mám niekoľko otázok aj pripomienok. Veľmi rutinným spôsobom tie jednotlivé texty e, k absolutóriu agentúr sú šablony, ktoré rokovania s agentúrami počujeme rôzne pripomienky a pri EASO, to je veľmi dôležitá agentúra, sme zistili, že tam prebieha v, ja neviem, v obstarávaní alebo v iných veciach. Ako to teda robíte? Je to len rutinné cvičenie alebo robíte to aj seriózne, ktorú my musíme ako parlament dať rade? Ako viete, už veľa rokov absolutórium sa odkladalo a potom sa neskôr vydali non-paper, pracovný dokument, kde sme riešili rôzne vzťahy medzi radou a parlamentom. A to, ako sa e, vymieňajú dokumenty, e, napríklad o tom, že dokumenty schváli konferencia predsedov, aby sme pri tento rok mohli mať bežný, normálny postup pri absolutóriu. To sa nestalo, takže moja druhá otázka je, či máte vôbec nejakú predstavu o timingu, o tom časovaní, kedy rada postupí dokumenty, a kedy sa bude zaoberať. No, som študoval váš dokument o absolutóriu komisie a pridávam sa k tomu, čo povedal pán Celer. Vidíme, že jeden z dokumentov Šved, Švédsko a Holandsko naozaj majú veľmi kritické dve strany, ktoré pridali k vašim odporúčaním s tým, aké sa dosiahlo zlepšenie ktoré považujú za marginálne. A keď si pozrieme napríklad správu Dvora auditorov, ktorí už 3-4 roky svoje správo ich hovoria, že mnoho z tej, chyb- tej chybovosti je spôsob, ktorých členské štáty vedeli alebo mohli vedieť a preto sú zodpovedné za príliš vysokú chybovosť, tak sa pýtam, kedy rada konečne začne hovoriť o tom medzi ministrami financí, aby zabezpečili, že tá každodenná prax, ktorú štátna správa realizuje v rámci Európskeho parlamentu e, pracujeme aj na tom, aby sme zrychlili proces absolutória. Zatiaľ pracujeme v časom horizonte 1 plus 2 roky, čiže rozpočet z roku 1 sa z absolutória. Zatiaľ pracujeme v časom horizonte 1 plus 2 roky, čiže rozpočet z roku 1 sa transparentnejšie. Viedli sme o tom debaty vo výbore, hovorili sme o tom s dvorom auditorov, už niekoľko rokov za tomto témou. Väčšinou to bývalo v minulosti v novembri teraz už to robia v septembri. E, dvor auditorov sa pokusí aj niektoré iné odporúčania posunúť dopredu z novembra na október. A naša otázka je na radu, že či ste aj vy pripravení vstúpiť do tohto procesu, aby sme sa dostali konečne k výsledku, že absolutorium udelíme e, časom období jedného. Tu zatiaľ nevadím, takže nech sa páči pani Petrova. Tu máte teraz priestor na to, aby ste sa vyjadrili k týmto otázkam, ktoré tu zazneli. Uh, first, Ďakujem pekne za váš záujem a za mnohé otázky dosť komplikované otázky a pokúsim sa na nejaké percenta, najmä v prípade kohezné politiky, ale aj v prípade rozvoja vidieka, e, pokiaľ dáme bokom priame platby. Ale takisto by sme mali si uvedomiť, že v tejto oblasti je takisto isté vylepšenie v posledných rokoch. A netreba na to zabúdať. E, riadiace orgány majú problémy, pokiaľ ide o vstupy interne streamlinovať, ale keďže častokrát je to príliš komplikované, je to naozaj náročná úloha. Komplikované, lepšie treba nadizajnovať navrhnutie programy, tým by sa malo e, znižovať. Áno, ja už som to dnes povedal, vy ste spomínali tieto či- čísla chybovosti z rôznych krajín. Ja, keď sa na tie čísla pozerám, častokrát sa smejem. Vidím, že v niektorých krajinách reálne problémy existujú, ale vyzerá to ako keby tam bola iba jedna chyba napísaná, takže ten postup asi nie je úplne v poriadku. Zle sa to nahlásuje na komisiu či na súd. Nesedí to proste s realitou. Moje skúsenosti o tom jasne hovoria, že tie čísla nesedia. tak uvidíte, možno sa to bude dať nejako zmeniť alebo vylepšiť celý tento postup, aby to lepšie fungovalo. Ďakujem. Pokiaľ ide o výkon a výsledky európskeho rozpočtu, nakoniec bola tam aj druhá otázka, či sa máme viac sústredovať na výkon skôr než na chybovosť. Ako som už povedala, rada víta eh, to vyhodnotenie výkonnosti vo výročnej správe a vieme, že vytvorenie dobrej, dobrého rámca výkonnosti e, prispieva ku kvalitnému finančnému e, riadeniu a vyhodnocovaniu fungovania jednotlivých programov v rámci MFF, ktoré dnes platí. Podporúčaní rada odporúča um, ehm, dajú sa venovať podávaniu a vylepšovať postupy podávania e, informácií. My zároveň chceme vytvárať nejaké nové administratívne e, záťaže, takže na jednej strane znižovať chybovosť, ale zároveň musíme pamätať aj na dobrú výkonnosť e, rozpočtu. Potom tu bola otázka viadočná finančného rámca. E, svoj návrh a ak áno, tak potom budeme na tom e, pracovať v rámci tej e, fázy vysvetľovania toho návrhu a budeme sa snažiť v rámci tejto fázy spraviť čo možno najviac e, prac, tak aby rakúske predsedníctvo potom na tom tiež mohlo ďalej pracovať. Nedáte nám nič, ani 1 mm? Dobre tomu rozumiem? No, I was just wondering if that means that you... Znamená to, že nám nedáte absolútne nič, ani trošku, ani, ani, jeden, ani jednu informáciu? Radi by ste... Môžeme ísť naďalej podľa tých usmernení, ktoré nám dali hlavy štátov. Podľa predsedníctva je dôležité najprv hovoriť o prioritách, politických prioritách, o tom, čo je dôležité, ako by európsky rozpočet mal zapadať do ďalších verejných, hlavných verejných funkcií a potom sa môžeme pozrieť na mieru financovania. Dobre, teraz už rozumiem, ako by som tú otázku mal naformulovať, takže ju na novo naformulujeme. Vy si myslíte, vy ako zastupca predsedníctva, myslíte si, že najprv by sme mali diskutovať o skutočných prioritách, čo EÚ potrebuje spraviť až potom by sme mali, až potom by sme diskutovali o tom, koľko to bude stať, až potom by sme sa pozreli vôzoká rovnice medzi jednotlivými členskými štátmi. Takže tie priority na prvom mieste, aké sú úlohy, aké sú výzvy, ktoré by sme mali na prvom mieste, mali sa im venovať. Ale ja som z ministerstva financií a vždy sme tam obmedzení nejakými rozpočtovými otázkami, takže nemôžeme hovoriť iba tak o prioritách, ale mať tento rámec. Aj Hans mi tu povedala, že musíme diskutovať nielen o pozitívnych, ale aj o negatívnych prioritách. Samozrejme, priority sú dôležité v prvej fáze, ale treba pamätať aj na tie rozpočtové obmedzenia, v rámci ktorých sa pohybujeme a takisto aj na časové obmedzenia. A keď sa pozriem na spravodajstvo o tom, a chceme sa baviť najprv o prioritách, potom o peniazoch, tak sa obávam, že sme nepokročili za dva roky tak ako jednotlivé názory sa líšia a rozchádzajú, ktoré boli finančné rozdiely. To jednoducho sa zdá mi, že sa to chce úplne dať bokom. Európsky rozpočet sa z veľkej časti financuje z príspevkov členských krajín alebo jeho prekročenie, alebo či sme pripravení E, dávať rozpočtu ešte trošku viac, ak by mali byť príspevky čo najmenšie, tak, tak sa to zrkadlí na prioritách. Jednoducho sa tu nerozšírilo veľa e, nádeje a teraz je vaše predsedníctvo. Bolo by dôležité vypočuť si váš hlas či ste pripravení vo vašom predsedníctve, ktoré budete pretrvávať, tiež terajšej komisie, dospeli k výsledku. Ak by tomu tak nebolo, tak prekročíme mandát komisie, volí sa nová komisia, kým to všetko môže konať, tak máme zrazu rok 20, 2021. Komisia minimálne slúbila, že v máji odprezentuje svoj návrh. Počas jej vlastne funkčného obdobia a, a pardon, vašeho funkčného obdobia, vašeho predsedníctva. Treba tu pripomínať, že by sme mali byť naozaj akcieschopní. Potrebujeme kompromisy, ktoré na základe toho, čo je k dispozícii, čo chcú do členské krajiny, môže stanoviť priority. Také úžasné tie veci nie sú. Otázka, čo má dostať polnospodárstvo, či kohezná politika pôjde ako štruktúrálna politika naprieč regiónmi, či je vlastný rozpočtový riadok pre migráciu. A čo budeme robiť v rozvojovej politike? Čo bude vlastne výskum? To, sú tých, to je tých 5 otázok, ktoré treba zodpovedať. Ako však vravím, nemožno si však na to vymedziť do nekonečná čas. Lehoty som už bol spomenul. Malo by byť našou ambíciou do apríla budúceho roku dospieť nejakým záverom. V tom z tej súvislosti predsedníctvo rady je dosť dôležité. Um, thank you again for, for this intervention. Ďakujeme za tento vstup. Isté, naše predsedníctvo je prvé v trojke, ktoré sa bude zaoberať viacročným finančným rámcom a ak budeme dostatočne ambiciozni, dovršiť rokovania pred e, koncom mandátu terejšieho parlamentu. A však ten návrh prichádza tak ku koncu našeho predsedníctva. Treba jednoducho zoštihliť to vysvetľujúce štádium. Treba pomôcť rakúskému predsedníctvu začať skutočné rokovania, skutočne e, k podstate veci a veľmi intenzívne tu diskutujeme s rumunským a rakúskym predsedníctvom. Veľ, veľmi úzke mám, sú naše kontakty. To, čo my považujeme za realistické. Môžeme byť ambiciozní, ale ak iní nie sú pripravení, tak my musíme hľadať tú rovnováhu na ten mesiac a pol musíme naozaj zoštíhlovať a posilniť e, témy, jednoducho ďalej ce, celkové stropy a potom tiež dobré načasovanie. Boli tu rozdielne názory, avšak a bezpečnosti ako priority, kohezia nejaké škrty, polnohospodárska politika škrty. Na záver však môžeme mať naďalej vyššie miery, vyššiu mieru e, čerpania. Musíme o tom diskutovať paralelne. Myslím si však, prejdeme k ďalším otázkam pani, pani Kapl a ďalší. Uh, there was a question, your question, uh, Mr. on... Vaša otázka, pán Lásenie, kde tvrdili, že, že uh, vítajú pozitívne uh, vývojové tendencie chybovosti. Nepo, nie je to však postačujúce. A súhlasia s odporúčaniami, je to ich práv. Je to rada, väčšina v rade, ktorá hlasovala preto tu máme odporúčanie rady. Však rozpráva, kde by ďalšie členské krajiny povedali, že súhlasia, či, by sa, či ich podporujú, nebola skutočná diskusia o tom v rade. Then on, on um, sorry, Mr. on the earlier discharge, yes. Yeah. Tie predošlé absolutória, koordinácie, výkazníctvo je tu na národnej úrovni, príprava správ účtovným dvorom, potom diskusie v rade a na záver potom sú odporúčania. Už tak toto je dôvod, prečo je ťažšie pokročiť tu, ale rada je pripravená. Vy ste hovorili o, o, o tom non-paperi pre rady. To sa diskutovalo na Koreperi. Koreper potom dal mandát pracovným e, skupinám v rade aby sa diskutovali a preverovali. Toľko. Eh, koľko času to potrvá? Bude to čo najskôr, pretože neviem, pretože interne v rámci pracovnej skupiny diskutujú. Konkrétny prípad OLAFu proti EASO Asi by sme mali vychádzať z premisy, že Olaf to ešte zistí. Asi by sme mali vychádzať z premisy, že Olaf to ešte zistuje. Ako náhle e, nie sú tu ešte závery k prešetrovaniu tej agentúry. Ako náhle dovršia E, vyšetrovania a budú tu závery. Rada sa pozrie na to, ako by to mohlo ovplyvniť jej vlastný e, úsudok o príslušnej agentúre a mohla by nasledovať príslušná revízia. Ale v tejto chvíli nie je e, dôvod. Pokiaľ ide o agentúry, rada vychádza z dokumentov, ktoré sú identifikované vo finančných nariadeniach kde sú zistenia účtovného dvoru i ďalšie špecifické správy. Berieme na vedomie, čo ste povedali o Olafe a, a, a pokiaľ ide o, o obvinenia, tak to rada postupuje. Ja nemôžem to definovať, či je to formálny alebo neformálny prístup. A však Doteraz odvedená práca je taká, že jednotlivé konkrétne agentúry nemajú e, nejaký osobitný prístup. Pani kapol sa tiež pýtala na EDF, pokiaľ viem, a pán Novakov takisto sa pýtal na čosi, čo ste ešte nezodpovedali. Aj pán Celer chce ešte vstúpiť do diskusie. Nech sa páči. pani e, ministerka, pani námestnička, e, vy ste asi tá nesprávna osoba na moju otázku. Viem, že máte pozitívny postoj k spolurozhodovaniu parlamentu a jeho právomociam v tejto veci. Takže nie je to osobné. Je to dalo veľmi dobre e, týmito lehotami. Do roku 2019 až do volie parlamentu by nebol výsledok a keď nový parlament sa zom a pre budúci parlament to bude rovnako tak. A členovia rady by mali uvedomovať to, e, dostať si svojich práv. Ďakujem vám. E, dostať si svojich práv. Ďakujem vám. Berieme si berieme to do úvahy, vaše posolstvo. Budem samozrejme komunikovať mojim kolegom. K ED... E absolutorium je to iný e, blok práce rady, preto nemôžem tieto otázky e, kolegyne zodpovedať. A posledná otázka pána Novakova neviem, e, súvisí s e, výkonnosťou než s chybovosťou. Pokiaľ je o zjednodušovanie ako také a, a vieryhodnosť procesu, no už tak to všetko musí z ruka v ruke. Nemôžeme vzhľadom na pozíciu krajín ako je Švedsko, Holandsko a Spojené kráľovstvo. Ja som položil otázku o tom, že Dvora auditorov už niekoľko rokov vo výročných správach konštatuje, že členské štáty vedia alebo mohli vedieť, že dojde k niektorým nezrovnalostiam či chybám. A moja otázka bola, či sa o tom vedie aktívna diskusia v Rade medzi tými 28, 7 ministrami financí, aby dospeli k nejakému záveru, ako sa to dá zlepšiť pretože je tu aj veľká zodpovednosť štátnej správy v členských štátov a keby sa to odstranilo na úrovni členských štátov, dá sa zabrániť potom takýmto konštatovaniam súdneho dvora, e, dvora auditorov. I toto je otázka týkajúca sa dobrého výkazníctva zo strany e, členských krajín a e, avizovania chybov k dispozícii nevyužili sa a tomto ohľade rada vyzýva komisiu a čl- Neviem, či toto odpovedá na vašu otázku. Chcem sa ešte pozrieť, či sa viacerí hlasia o slovo. Vidím pána Celera fondu, to je viazané na Kotonu dohovor, ten skončí v roku 2020 a to znamená aj a Európsky parlament žiada, aby Európske fond, rozvojové fondy boli mimo rozpo- naplnenie záručných fondov, ktoré sa vytvorili na pomoc Afrike s investičnými programami alebo do európskeho rozpočtu a podobne. Možno, že by to boli prostriedky účelovo viazané len na rozvojovú spoluprácu v tom najš... Pokúsim sa na ne ale odpovedať. Ani táto otázka nesúvisí s absolutóriami. Ja môžem povedať zatiaľ toľko, že to bude určite súčasťou ďalších ro- e, rokovaní o ďalšom viacročnom finančnom rámci. A doteraz je to tak, jedcom, či EDF bude súčasťou rozpočtu EÚ alebo mimo. Naše národné stanovisko je také, že by sme to chceli mať mimo EÚ rozpočtu, teda aby to nebolo v rozpočte. A pokiaľ ide o rokovania a pokračovania dohovoru z Kotonu, to je otázka kvalifikovaná. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Týmto končím. Ten naozaj pokúšali e, úprimne odpovedať a takáto výmena informácií je veľmi dôležitá. Hovorila veľa, ale chcela by som na záver ešte niečo povedať, ak dovolíte. V prvom rade sa vám chcem poďakovať za túto výmenu na spoločných vecí a aj túžbu hľadať riešenia. A chce, bola by som rada, keby slanci Európskeho parlamentu. Želám vám veľa šťastia vo vašej práci v najbližších týždňoch v rámci procesu udelovania absolutóry. Ďakujem veľmi. Eh, Dobre, ideme k ďalšiemu bodu programu. To je osobitná správa eh, Karin Kadenbachovej je to osobitná správa 16 lomeno 2017 o programovaní rozvoja vidieka, menej zložitosti a väčšia orientácia na výsledky. Je to e, správa Európskeho dvora auditorov a zodpovedným pracovníkom tohto dvora je Januš Vojčichovský. E, súdny, e, dvor auditorov je tu zastúpený a ak e, súhlasí spravodajkyňa, dal by som slovo predstaviteľovi dvora, aby uviedol problematiku. Nech sa páči, pán Vojčechovský. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za správne vyslovenie mojho mena. A v mene Európskeho dvora auditorov by som chcel uviesť, našu osobitnú správu, ktorá sa nazýva Rozvoj vidieka, a programovanie, menej zložitosti a väčšie zameranie na výsledky. Chcel by som využiť túto krátku prezentáciu na to, ak by to bolo možné. E, chcel by som na svoju prednášku aj prezentovať, ak by zariadenie fungovalo. Áno, počkáme, kým technika naskočí, hovorí pán predseda. A Áno, už to tu beží. Takže veľmi dobre vieme, že rozvoj vidieka a politiky rozvoja vidieka sú súčasťou spoločnej poľnohospodárskej politiky, veľmi dôležitou súčasťou. V EÚ vydávame približne 150 miliard eh, v rámci 7-ročného finančného obdobia na túto eh, oblasť a vidíme, že pomer medzi dvomi piliermi spoločnej poľnohospodárskej politiky, to je rozvoj vidieka, e, je asi jedna štvrtina výdavkov e, na poľnohospodárstvo a približne 14 miliard eur za rok. Všeobecne vydávame okolo 58 miliard na poľnohospodárstvo to je 40 miliard na priame platby, 4 miliardy na, na trhové nástroje a 14 na rozvoj vidieka a príslušné programy rozvoja vidieka. Tu vidíte distribúciu, rozdelenie rozpočta na rozvoj vidieka hlavných príjemcov tohto rozpočtu. Tam je prvé Francúzsko, potom Taliansko po 11 a Nemecko má 10 Polsko 9, Rumunsko 8. Najväčší, to sú tí najväčší beneficienti programov rozvoja vidieka. Na mape ďalej vidíte oblasť, kde sme vykonávali audit Urobili sme 118 RDP v EÚ, lebo proces programu je organizovaný podľa členských štátov, teda na úrovni členských štátov Polsko, Rumunsko, Grécko a tak ďalej. A v niektorých členských štátoch sa to organizuje na úrovni regionov Nemecko, Taliansko, Španielsko. Skúmali sme dvor priamo skúmal 10 RDP, Polsko, Rumunsko, Rakúsko, Grécko, Írsko, e, Valonsko v Belgicku, Baden-Württembersko v Nemecku, La Rioja v Španielsku, Kampania v Taliansku a dve RDP sa preskúmali internou službou komisie, a to bolo Dánsko-Anglicko. Čo sú tie hlavné, pardon, pozr- najprv, aké boli e, otázky v audite. Čo, tá hlavná otázka auditov politiky rozvoja vidieka bolo, že či sa zameranie na výkon odráža v legislatívnom rámci a či tieto politiky majú potenciál prispieť k lepším výsledkom. A toto bolo zameranie na výkon a v oblasti programu sme sa, programového procesu sme sa zamerali na riadenie procesu komisiou. A čo boli tie hlavné závery? E, úradné závery našej správy sú také, že Politiky rozvoja vidieka sú príliš všeobecné, pridlhé a zložité. Programovací proces trvá pridlho a politiky sa nedostatočne zameriavajú na výsledky. Menej oficiálne by som povedal, že hlavné závery sú 4 L. Politiky boli too large, priveľké, too long, dlhý programovací proces, too late adoption, pri neskoré prijatie a too less orientované, čiže primálo orientované na e, výsledky. Prečo hovorím tie 4P pri veľké? Tu by som chcel ukázať, tu ukazujeme tú veľkosť politik. Tu vidíte, že v predchádzajúcom finančnom období 2007 až 2013 všeobecná alebo priemerná veľkosť politiky rozvoja vidieka bola 459 strán. To bol v tom čase tá najväčšia politika bola v Baden-Württembersku viac ako 700 strán a najmenšia bola Rakúska 370. V období 2014 až 2020 priemerná veľkosť politiky bola 781 strán a napríklad v Grécku viac ako tisíc, len v Írsku bola, mala politika, kr- bola kratšia o jednu stranu, 456 v tomto období. To je ten počet strán v politike rozvoja vidieka. Teda všeobecne môžeme povedať, že každá politika rozvoja vidieka je pri, pri dlhá, je oveľa dlhšia než v minulosti podľa nás tieto dokumenty sú pridlhé, prizložité a Európska komisia žiada priveľa od členských štátov a po mnohých diskusiách o zjednodušení spoločnej poľnohospodárskej politiky a pamätám sa na tieto rokovania, bol som v parlamente, sme hovorili o tomto s výborom pre poľnohospodárstvo a s mnohými ďalšími výbormi, že potrebujeme zjednodušenie. A významná organizácia poľnohospodárov dneska úradne povedala, že potrebujeme zjednodušenie po, spoločnej poľnohospodárskej politiky. No tento cieľ sme nedosiahli. Stále je to zložitejšie a zložitejšie. To programovanie rozvoja vidieka je stále zložitejšie. Farmári tomu ťažko rozumejú. Mnoho zaujímavých údajov pre akademické štúdie, ale nie je užitočné pre polnospodárov. To je, myslím si, veľmi dôležitý záver. Ďalej sme povedali, že politiky, respektíve programovací proces bol pridlhý. Tu na tomto obrázku máme dobu trvania programovacieho, doba trvania programovacieho procesu. Priemerný čas je rok o niečo menej 11 e, celé dva mesiaca. Niektoré politiky boli pripravené rýchlejšie, niektoré potrebovali dlhší čas. Je to jednoducho podľa nás pridlhé. Stráca sa tam veľa času. A potom ďalším záverom je, že politiky rozvoja vidieka sa prijímajú prineskoro. A teraz je dobrý čas na túto debatu, pretože sme v tom istom období, v ktorom sme boli v roku 2004 2011. Toto je začiatok diskusie o, o spoločnej polnospodárskej politike. A pozrite si tento obraz. Tu ukazujeme, aká bola situácia vo finančnom období 2007 až 2013. Prvý návrh komisie bol v júli 2004 nariadenie rady, pretože v tom čase to bolo len nariadenie rady, stanovisko parlamentu, takže nariadenie rady bolo prijaté v roku 2005 a v roku 2006 už bolo všetko implementované. Vykonávacie nariadenie sa prijalo a v roku 2007, to bol prvý rok finančného obdobia, už všetko bolo pripravené. V tomto finančnom období 2011 e, bol prezentovaný návrh komisie v oktobri 2011. Nariadenie Rady a parlamentu bolo prijaté koncom roku 2013 a vykonávacie nariadenia boli prijaté komisiou v roku 2014 a potom nes- ešte neskôr ako predtým. A teraz vidíme ten praktický dôsledok tejto situácie, kde sa momentného obdobia je len 21 79 je nevyčerpaných. Absorpčná hodnota bola 29 v priemere. Na ďalšom obrázku je niečo ešte novú polnohospodárskú politiku, novú politiku rozvoja vidieka, kedy sa budú príjmať, Ak sa príjmu po roku 2019 eh, a štrukturovaný režim polnohospodárskeho prostredia. Čiže je to veľmi všeobecné a potrebujeme lepšie využívať tieto peniaze a mali by sme byť viac orientovaní na výsledky. To je predsa cieľom politik rozvoja vidiekania. Myslím si ale, že to najdôležitejšie odporúčanie je v súhrne našej správy, kde odporúčame parlamentu, rade a komisii zvážiť pred dlhodobým e, predtým, ako sa stanoví dlhodobý rozpočet, spraviť veľmi dobré vyhodnotenie. A teraz dávam slovo spravodajkyni, aby sa vyjadrila. E, vidím tu už záujemcov o slovo. Sú tu dvaja tieňoví spravodajci, Flanagan a Novakov. A, a pani Agiera by sa ešte chcela vyjadriť ktorý má určite tiež e, odpovede na otázky, ktoré tu zaznejú. A po pani, potom dám pani slovo pani Kadenbach, aby sme aby ona povedala svoje otázky a potom budeme mať diskusiu. Takže, najpr- takže navrhujem, aby sme dali najprv slovo pánu Milčevovi, ktorý by mohol reagovať na správu dvora auditorov v mene komisie a potom by sme mali tú diskusiu. Nech sa páči, pán Milúčev. Ďakujem pekne. Pokiaľ je rozvoj vidieka, to je téma, ktorá je čoraz viac dôležitá pre eh, mnohých občanov Európskej únie. Vzhľadom k povahe týchto programov, vzhľadom k príjemcom týchto programov treba sa prispôsobiť takým spôsobom, aby e, beneficienti rozumeli filozofii a logiku, e, ktorá e, je súčasťou celého tohto systému, pretože niekedy, keď sa stretávame s občanmi z týchto regiónov, naozaj máme taký pocit, ako keby väčšina ľudí radšej išla skôr do banky a potom E, vrátila tie peniaze aj z úrokom bank, než by mali riešiť tam všelijakých konzultantov a púšťa sa do tých e, veľmi dlhých, náročných a dokonca častokrát aj drahých postupov. Takže pokiaľ je nejaká veľká skupina beneficientov, príjemcov, ktorí nerozumejú tomu, ako fun- fungujeme v rámci rozvoja vidieka, tak mali by sme to my zmeniť a nie im sa vysvetľovať, im vysvetľovať, alebo snažiť sa im vysvetľovať, prečo to také zložité je A ja nechcem byť e, za každú cenu kritický, ale myslím, že teraz je správny moment povedať si, aké sú poučenia súčasného programovacieho obdobia a pamätať na to. A teda v ďalšom období, ak sa nám podarí poskytnúť dostatočné e, financie pre koheziu a pre e, rozvoj vidieka, treba to spraviť tak, aby každý príjemca bol e, člo, človekom, ktorý bude pozitívne komunikovať e, túto svoju skúsenosť s Európskou úniou a týchto programov, pretože v opačnom prípade nakoniec spokojný nie je nikto. Ani my nie sme spokojní, e, pričom my sme, ja si myslím, v našom výbore priatelia, E, týchto postupov alebo týchto programov, ani tí príjemcovia nakoniec tým nie sú spokojní, ani, ani nikto ďalší. Takže nie je možno nejaká revolúcia, ale evolúcia by sa pýtala, pokiaľ ide o program rozvoja vidieka na roky 2021 až 2027. A chcem pogratulovať kolegovi zo súdu za túto kvalitnú E, správu teda z dvora a takisto by sme mali um, aj komunikovať túto tému a viac uh, hovoriť o tom, čo už sa doteraz dosiahlo, hoci niekedy možno sú to komplikované záležitosti, ale myslím, že výsledky, ktoré sme dosiahli, sú prevažne pozitívne a treba o nich hovoriť ako o pozitívnych prípadoch. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej Pán kolega Flanagan, ďakujem. Ako sa hovorí, informácie sú, po, sú moc a to, to rozhodne sú informácie, ktoré my môžeme využiť na to, aby sme lepšie nastavili ďalší e, program spoločného, e, spoločnej plnohospodárskej politiky. Pozerám sa aj teraz na tie miery absorpcie, napríklad u nás v Írsku. My sme mali svojho času 52%, dnes už je to iba 38%, prekvapuje ma na tom iba jedna vec, to, že to, že to neznížilo ešte viac, pretože sme prešli z eh, programu, ktorý svoj času bol komplexný, na ešte komplexnejší. A eh, rád by som eh, videl podobný e, graf e, s tými e, percentami, ktoré tam e, som teraz spomínal, a takisto aj tých 43,57. E, čiže v Irsku to bolo 38%, tá absorpcia aj v iných krajinách, ako by sme to potom rozdelili ešte toto, e, ten, túto sumu e, medzi jednotlivých farmárov, pretože tá pôvodná schéma už bola dosť e, komplikovaná, ľudia sa sťažovali na ten zložitý postup, ale aspoň na konci nejaké peniaze dostali, ale v rámci tejto schémy nielen, že to je celé komplikované, ale je to tak komplikované, že financie, ktoré s tým, plá, s tým plánovačom, s tým konzultantom e, vynaloží ste, e, sú také výrazné, že nakoniec e, ste v mínuse, aj keď dostanete e, tie peniaze. Takže toto sú ľudia, ktorí ak to aj celé absolvujú, tak nakoniec sú plus minus na nule zostanú, zostane im teda vlastne reálne nula a akurát nervy z toho celého e, procesu. Takže v minulosti ľudia skôr na tom e, participovali, ak mali pocit, že tie peniaze nakoniec aj e, dostanú. Takže čo sa s tým dá spraviť? A ako to môžeme zmeniť? pokiaľ ide o tie programy, ktoré vychádzajú z výkonnosti a nastavovania národných e, cieľov. To je teoreticky dobrý nápad, ale čo zabráni tomu, aby nejaký štát mal absurdne nízky cieľ a potom povie, my sme prekonali náš e, cieľ a dosiahli a prekonali. Čo tomu e, zabráni, aby ľudia takýmto extrémnym spôsobom... Takže ja som dobrý príklad, ale teraz vážne. Ja som z Británie a všimol som si e, v, e, z toho vášho grafu prostriedkov. To je 25% približne celého európskeho rozpočtu, aspoň tak to bolo na, na úvode povedané. A z toho približne polovica, kde sa častokrát e, míňajú peniaze z budúceho roku na tento rok. Takže pokiaľ v polnohospodárstve sme v minuse, ani všetky peniaze nevynakladáme, tak niekde e, sú z toho platení a súdny dvor, e, teda pardon, dvor auditorov by e, aspoň si myslím, mohol k tomu vyjadriť. Máme asi a o tú komplexnosť, to sa mm, určite e, týka aj komisie, tam tiež kolega je na tom veľmi podobne ako vy. E, takže ešte pani Aguilera <laughs> Garcia. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja nie som členom výboru KONT, som z polnospodárskeho výboru a ďakujem, že ste ma pozvali na túto e, diskusiu. Trochu aj meškam, lebo som mala iné povinnosti, ale chcela by som povedať pár vecí a mala by som pár konkrétnych otázok. Cie je taká, aká je. V prípade Španielska to je 13%, to je naozaj pozoruhodné číslo a chcem sa spýtať e, konkrétne komisie, toto je parameter, ktorý ste niekedy vidíte. Napríklad u nás máme 18 regionálnych plánov, respektíve 17 tých regionálnych plus jeden celoštátny. Tento prvok výkon, e, či už pozitívne alebo negatívne. Samozrejme, u nás to vyplýva z našej e, ústavy, z, z členenia našej krajiny a Neviem, či ste o tejto téme hovorili, keďže trochu som meškala, ale je to ten druhý pilier e, programu, ktorý je no, alebo štátov. Samozrejme, tie nie sú všade rovnaké. Sú e, krajiny, ktoré majú viac zdrojov, sú krajiny, ktoré majú menej zdrojov, to isté platí pre regióny. Možnosti, ktoré vám váš rozpočet umožňuje. Čiže po všetkej tej kríze a po všetkých tých rokoch krízy, ktorá tu bola, jednoducho nie je to jedno, tak tam to spolufinancovanie nie je taký problém, radšej dajú tie peniaze tej krajine, e, tá potom prispeje do európskeho rozpočtu a ten sa potom rozdieluje medzi všetkých. Ale pokiaľ ide o to spolu nejako prejaviť aj v týchto programoch, ktoré sú spolufinancované podľa mňa ako ďalšie zo strany štátov, respektíve regionov. A potom posledná otázka. A aj v tom súčasnom rámci to vidíme tak, že je tu reforma z roku 2014, ktorá bola spustená Máme tu finančný rámec z roku 2020, jún tohto roku. A ja mám veľké pochybnosti, či sa to naozaj aj schváli zo strany e, parlamentu. Dovtedy toho, aby sa implementovala nová politika, ktorá by bola vec prispôsobená aktuálnym potrebám, akým spôsobom to vníma e, dvor. V každom prípade je dobré, že poznáme e, názor dvoru v tejto dôležitej a relevantnej téme. Bude to ovplyvňovať nielen finančný rámec, ale aj rozvoj. ...v e, našom rozpočtovom výbore, aby sme viedli túto diskusiu aj o rôznych témach. Ďakujem za otázky. Slovo najprv komisii. Thank you very much. Ďakujem. Zasa je tu otázka na zložitosť tej politiky pre konečných príjemcov samozrejme. Spomenul sa to konzultovanie. Ak poradenské služby a tento systém funguje dobre, bude pre polnohospodárskych výrobcov veľa ľahšie prijímať e, odpovede a smerovať e, k poradenstvu. Vo všeobecnosti je simplifikácia a v budúcnosti je na členských krajinách definovať, čo bude komplexné a čo bude jednoduché pre konečných príjemcov v budúcnosti, pre budúcnosť intervencií. Máme tu opatrenia rozvoja vidieť. Nechceme stiažovať život polnohospodárov, len implementujeme to, čo je v, v nariadení základné požiadavky, samotné intervencie. Otázka pána eh, Flanagena, nám taká drahá. Týmto spôsobom v budúcnosti budeme definovať mieru ambícií. Tu by som rád a pracujeme na špecifických cieľoch, ktoré sa budú definovať v legislatíve a na ich základe budeme mať určitú mieru ambícií. Hovoríme o indikátoroch, e, dopadové, výsledkové a výkonnostné. A na ich základe budeme definovať celkom presne tú mieru ambícií. Budúce plány pre SPP pre prvý a druhý pilier sa budú schvalovať komisiou. Takže tie veľmi nízke e, ciele, ako ste povedali, už tu nebudú, pretože komisia bude participovať na procese príjmania. Ďalej potom otázka e, na rozpočet skôr pre kolegu, ale pokiaľ ide o spoločnú polnospodárskú politiku, no už tak my Pán Vojčakovský povedal, že e, tri štvrtiny sú v prvom pilieri, takže tam nemáme tieto nízke percentá, tam máme tie vyššie, takže spoločná polnospodárska politika sa oveľa lepšie zastupuje v, e, v čerpaní. Pokiaľ ide o rozvojovú oblasť, nemáme obavy. Samozrejme, že máme otázníky tu či tam, v určitých regiónoch, v určitých členských krajinách spolupracujeme na našich monitorovacích výboroch, aby sme oveľa rýchlejšie použili prostriedky a použili ich lepšie. Nemáme však obavy, pokiaľ ide o úroveň a my momentálne nevnímame nejaké e, veľké nebezpečenstva. Pokiaľ ide o pani Aguilera Garcia, už tak áno, na prvú otázku vám hneď odpoviem nie. Nie je tu prepojenie medzi skutočnosťou, že sú tu národné e, alebo regionálne národné štáty. V Nemecku je federálne krajiny, kde e, e, programy spolkových krajín vo väčšine prípadov prebiehajú veľmi dobré i v ďalších členských krajinách vo Francúzsku, v určitých regiónoch Čerpanie prebieha veľmi dobre. V Španielsku, ako ste povedali, to bol jeden z tých príkladov nízkeho čerpania. Vtedy, keď sme schvalovali tie programy, ja som bol zodpovedným riaditeľom a môžem vám povedať, že to bolo veľké úsilie, práca so španielskými regiónmi, schvalovanie tých programov. určitých prípadoch to bolo nízke čerpanie. Spolufinancovanie druhý pilier verejných prostriedkov a vy viete, že v kohezných regiónoch máme vyššiu mieru spolufinancovania. Je to vysoká otázka, nie na mojej úrovni. Dobre však vieme, problémy v Španielsku poznáme, máme možnosť nemať spolufinancovanie alebo veľmi nízku mieru. A posledná otázka, možno nie na našu správu, zodpoviem e, v polštine, aby som bol presnejší. E, Odpovedając na, e, už teraz na kolejné pytania, pani... E... Odpoviem na ďalšie otázky. Ďakujeme pani Kadenbach za dobrú reakciu na našu správu. Vy ste hovorili ako spravodajkyňa a tiež ďakujem za to, že ste spomenula to, že účtovný dvor máme odprezentovať i analytický dokument, ktorý bude zhrňať našej skúsenosti z množstva správ. A dúfame, že Európsky parlament. Mám pocit, že všetci chápeme, že pracujeme smerom k spoločnému dobru a zjednodušeniu spoločnosti. A to zložitá bez nejakého poradenstva. Ale pre občanov tiež, ktorí nie sú preto treba zjednodušovať túto politiku. Pánu Flanaganovi ďakujeme, takisto pánovi Eniu. Za... Ja však predovšetkých chcem, aby takový, takýto prehľad bol prehľade prác na rok 2019. Práve otázka, koľko takéto e, údaje však nemáme. Pán Egnius sa pýtal na podiel Spojeného kráľovstva 5 prvého piliera. K takýmto prevodom teda dochádzalo. Nakoniec poďakovanie dali, to je zaujímavá otázka, túto kontrolu rozvoja vidieku. Je to politická otázka. Často to vychádza z nastaveniu systému v členskej krajine. Či to programovanie prebieha na v jednotlivých regiónoch. Aby som to zhrnul, ďakujem pán predseda za príležitosť prezentovať túto správu.